Eh, Dobrý deň, kolegovia. Otváram dnešné plenárne zasadnutie. A prvým bodom na programe je vyhlásenie komisie o rešpektovaní a dodržiavaní vnútroštátnych mechanizmov na stanovovanie miest za dôchodkov. Je tu medzi nami pán komisár Johannes Hahn a ja mu hneď dávam slovo a samozrejme ho aj pri tej príležitosti vítam v tejto rozprave aj v budove parlamentu máte slovo, aby ste uviedli oznámenie Európskej komisie. Ďakujem, pán predseda, ctení poslanci.